Ako som práve povedal, že na samite e, v Madride prejaví práve tú politickú volu, ktorú som e, spomínal, že sa nám podarí vylepšiť naše vzťahy s Latinskou Amerikou. Ďakujem. Hm, ďakujem pekne, pán e, poslanec Salafranka. Tým pádom môžeme uzatvoriť rozprávu k tomuto bodu. Pričom budeme pokračovať potom na prvej čiastočnej plenárke v maji. Pokiaľ ide o Zajtrajší program schôdze politické skupiny sa dohodli tak, že pán Koculinus, e, spravodajca, pokiaľ ide o ochranu finančných zájmov spoločenstva, e, že tento bod sme presunuli na e, ďalšiu plenárku, teda zajtra by to nebolo na programe. Pokiaľ k tomu nie sú žiadne pripomienky, tak túto zmenu schvalujeme. Ďalší bod na e, dnešnom programe je e, vyhlásenie e, pani baronky Eštonovej vo veci